przewodniczący! E, proszę Państwa, wznawiam posiedzenie. Dámy a páni, začíname našu pobednejšiu schôdzu. Zápisnica zo včerajšej schôdze je k dispozícii. Sú nejaké komentáre alebo otázky? Zdá sa, že nie. Takže zápisnica je tým pádom schválená. Máme tu nasledujúce body. Na programe ide o otázky. E, máme tu predsedu Európskej komisie. Už nejaký čas máme túto príležitosť a dovolte mi pripomenúť pravidlá. Minúta na otázku, minúta na odpoveď. Potom je tu doplňujúca otázka na 30 sekúnd a 30 sekúnd na odpoveď. Toto sa môže týkať akýkoľvek témy z akejkoľvek politickej skupiny. Potom je druhá časť e, našej schôdze. Ďalších 30 minút budeme hovoriť o situácii v EÚ a poprosíme kolegov, aby kládli otázky pravidla rovnaké, minúta na otázku a minúta na odpoveď zo strany pána Barosa. Prvá otázka tu položí zástupca EPP Pán Otmar Karas, máte slovo. Vážený pán predseda, Centrum pre európske štúdie má stratégiu 2010, ktorá hľadá odpovede na eh, ekonomickú a finančnú krízu a tu sa ukázalo, že nevyhnutné opatrenia sú nereálne e, v súvislosti s platnými zmluvami, ale ostatné členské krajiny zvažujú novú formu e, medzivládnej ochrany a e, renacionalizáciu. Čiže čo máme robiť? Čo plánujete robiť, aby sme prekonali tieto problémy, aby sa stanovili ciele spoločenstva, aby sa tieto dosiahli. Budeme mať e, primerané komunitárne nástroje na to, aby sme poskytli tie správne odpovede. Teraz má slovo pán predseda. Prekvapivé, že niektorí národní politici e, už teraz e, robia medzivládne dohody o Lisabonskej dohode. Lisabonská zmluva bola dohoda, aby sa zväčšila európska dimenzia a zvýšila moc Európskeho parlamentu, zjednodušili rozhodnutie o kvalifikovanou väčšinou, posilnila sa úloha komisie dozoru pre vonkajšie záležitosti sa svedčili kompetencie. Je teda prekvapivé, že sa toto deje a myslím si, že úlohou komisie je samozrejme ako e, garant zmluv podľa článku 17 e, zmluv chrániť európske právo, aby sme boli pevní v tejto ochrane, pretože európske Európska únia je skutočnou úniou a po druhé podporovať iniciatívy a byť lídrom v iniciatívach. My mus, teda robíme si našu prácu, snažíme sa prichádzať s návrhmi, dúfame, že budeme mať podporu tohto parlamentu. V mojich usmerneniach som e, zdôraznil e, svoje vzťahy s parlamentom a chcem, aby to bola realita. Ďakujem pánovi predsedovi. Doplňujúca otázka. V Madride komisár Oli Rehn e, urobil návrh, ešte sa o tom nerozhodlo, ale navrhol sankcie a otvoril diskusie s týmto návrhom. Osobne si myslím, že sankcie nie sú spôsobom prístupu k členským krajinám. Podľa mňa toto by bolo zlou iniciatívou, spoločným cieľom, spoločným projektom alebo nástrojom, je, teda týmto by sme mali začať a len potom by sme mali začať hovoriť o sankciách. Ďakujem. Samozrejme, ešte tu nie je rozhodnutie, bolo to len prvá diskusia ministrov financií a v podstate komisia predloží oznámenie na budúci mesiac o um, posilnenom, posilnenom ekonomickom riadení. Uh, Chceme tu mať preventívne e, e, nástroje, mať efektívny dozor nad e, ekonomickou rovnováhou a preskúmame možnosti vytvorenia nástroja na riešenia krízy, ale sústredujeme sa na obsah. Veríme, že je možné so súčasnou zmluvou dosiahnuť oveľa viac, pokiaľ ide o dozor eurozóny a ekonomickej menovej oblasti, európskej menovej oblasti a členské krajiny musia tiež spolupracovať, aby sa táto zmluva posunula. Ďakujem v mene socialistov a demokratov pán predseda Martin Schulz. Vážený pán predseda. Článok 102 125 hovorí o tzv. bailout clause, čiže e, doložke o mm, prevzaní dlhu alebo um, e, zaplatení. A čo sa týka Grécka, je tu situácia, že by možno Nemecko, e, ktoré už za posledné roky požičiavalo peniaze za pri 5-percentnom úroku by muselo ten úrok znížiť na 1,5 Hovoríme o 8,5 miliardy eur, ktoré by sa tak stratilo. Takže ak nemôžete prevziať na seba dlh, tak samozrejme by sme túto situáciu nemali ani akceptovať. A teraz pán Barroso. Áno, mister, uh, áno, pán Schulz povedal, že teda nie je povolený tzv. bailout, ale zatiaľ uh, o to nebolo požiadané. Podľa komisie toto je plne v súlade so zmluvou. Chcem to zdôrazniť. Ja viem, že v Nemecku sa o tomto debatuje aj v iných členských štátoch, ale predovšetkým v Nemecku. A chcem povedať, že to je nesprávne, eh, že by sme teda my sme nezvažovali žiaden, žiadne takéto e, vykúpenie alebo zaplatenie. Komisia má svoje povinnosti a ja musím povedať, že my hľadáme kreatívne riešenie, E, ktoré sa potom našlo po aktívnej diskusii e, so všetkými členskými štátmi, ale je to plne v súlade so zmluvou a s ustanoveniami Lisabonskej, so všetkými ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. E, musím povedať, že bolo ťažké nájsť solidárne riešenie v prípade Grécka, ale našli sme ho pre Maďarsko, pre Litv, pre Lotyšsko a ďalšie krajiny a myslím si, že preto sme mali povinnosť nájsť ho aj pre Grécko. Samozrejme, ja chápem, že sa snažíte vyhnúť sa mojej otázke, pretože nie je príjemná. Ale zopakujem ju ešte raz. Existuje minimálne možnosť toho, aby členské štáty, pokiaľ môžu dostať peniaze za lepších podmienok Teda, e, keď e, tá klauzula bailout hovorí, že nesmie preberať e, tie dlhy, tak nemôžeme z nich mať ani zisk. Napríklad, keď sa spýtate pani Merklovej alebo Sarkozyho, aby o tom hovorilo otvorene, o tomto postupe. I have been speaking about this... Ja som o, tej, o tejto otázke hovoril s mnohými lídrami. Naozaj to vám veľmi úprimne môžem povedať. Na nešťastie jediné možné riešenie bolo to, ktoré sa prijalo. Komisia už od začiatku žiadala konkrétnejšie signály solidarity s Gréckom. Samozrejme, v e, e, s našou zodpovednosťou. A my teraz musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili Grécko, aby sa vrátilo na finančné trhy a to nájdené riešenie bolo také, keď že tá e, cena, ktorá alebo tá úroková sadzba bola stanovená medzinárodným menovým e, fondom a budeme mať ešte stretnutie 11. Pardon, mali sme teda stretnutie 11. apríla. E, chcem sa spýtať na to ustanovenie o zákaze bailout. Toto ustanovenie hovorí, že nemôžeme nútiť štát, aby na seba zobral dlhy, ale nehovorí sa, že sa to zakazuje. Myslím, že to by sme mali jasne povedať. To je jasne stanovené zmluvou. Nemôžeme nútiť štát, aby prevzal na seba dlh. A pokiaľ ide o to ostatné, to sa dá robiť na základe zmluvy. Ale úrokové sádzby, a čo sa týka toho úroku 6,8%, to je vyššia než nebecká nemecká sádzba, takže uh, treba to zreformovať. Zreformovať treba aj Medzinárodný menový fond, aj trh cennými papiermi. A pán predsa, chcem sa spýtať, kedy by ste mohli predložiť e, balík reforiem tohto typu, okrem reforiem, ktoré už boli iniciované pánom Olim Rénom. To treba urobiť načas, predložiť ambiciózny balík reforiem okrem tohto špecifického opatrenia. Nuž, e, môžem e, vám len povedať, že pokiaľ sa chcete spýtať niečo pani Merklovej, musíte sa jej opýtať. Ja nemôžem odpovedať e, za ňu, ja musím odpovedať za komisiu, to musíme jasne povedať. Podľa komisie je jasné, že riešenie je plne v súlade so zákazom bailout. A pokiaľ ide o tie opatrenia, ktoré príjmeme a predložené opatrenia, urobíme to tak budúci mesiac, keď e, predložíme oznámenie o posilnenom riadení eurozóny a počas mája Určite sa dozviete, dozviete viac o tých opatreniach, ktoré predložíme na posilnenie riadenie eurozóny, na posilnenie riadenia eurozóny Európskej únie. Áno, takže táto myšlienka Európskeho menového fondu je tiež súčasťou tohto návrhu? Áno, tu môžem povedať, že my by sme boli proti tomu, aby sa vytvárali nové inštitúcie v rámci hospodárskej a menovej únie. To by asi nebolo dobré. Ale zatiaľ ešte nemáme spoločné rozhodnutie komisie, ale myšlienka taký, takéhoto nástroja v eurozóne myslím, že je dobrou. A teraz sa oberáme rôznymi možnosťami, tak aby sme posilnili mechanizmus zaistenia našich eh, trhov. Ja by som bol rád, keby nám predseda komisie povedal, aby Nemecko požičovalo za tie sazby, za ktoré si ono požičava, aby to boli tie 3%, no ale vy im to nie ste schopní povedať. Ja mám ďalšiu otázku o, mm, tom, o zmluve akta. Vy už e, viacero rokov e, vyjednávate zmluvu akta proti mm, piráctvu a falošným výrobkom. A e, v marci sme prijali rezolúciu, kde sa hovorí, že by sme to mali zredukovať len na falsované výrobky, aby zajtra, ďakujem, už rok na to čakáme, aby sme zverejnili to prvé hodnotenie diskusie a po samite s Novým Zelandom, aby ste zverejnili dokument. Nebolo by rozumnejšie zúčastniť sa jasnejšie, teda v mene tohto parlamentu, aby sme mali eh, prehľad o rokovaniach, pretože inak sa znovu ocitneme v tomto parlamente v rovnakej situácii ako v súvislosti so SWIFTom. Takže žiadam od teraz transparentnosť a dávať nám texty tak, ako sú dávané v rokovaniach veľmi veľkým podnikom. Celkom iste, ja mám veľký rešpekt pred parlamentom, pán Kombentit, a preto komisia uh, Konkrétne komisár de Burg, ktorý od, nasiš, od našich partnerov získal povolenie zverejňovať všetky texty v rokovaniach, budú zverejnené, ako viete, zajtra, 21. apríla. Tieto rokovania začali pred vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy, to celkom ste viete tiež. A je v našom záujme úzko zaangažovať parlament, je tu nová kompetencia, pokiaľ ide o medzinárodné rokovania pre parlament a e, komisia sa teší, že parlament má takúto zvýšenú úlohu v medzinárodných rokovaniach. Ďakujem. Vážený pán predseda, nesmieme sa hrať so slovíčkami, či ste to žiadali alebo nie. Keď ste to nezverejnili, tak nemôžete pokračovať v rokovaniach vzhľadom na to, že tu je Lisabonská zmluva. Problém nie je ten, že žiadate od vašich partnerov, aby zverejnili e, zápisnicu pre parlamentu. Vy musíte, pretože inak e, parlament to nikdy neschválí. Vy ste dnes e, v kontexte Lisabonskej zmluvy a tá vás nutí k transparentnosti smerom k parlamentu, pretože v konečnom dôsledku potrebujete áno parlamentu a to nie je isté vzhľadom na stav rokovania a texty, ktoré poznáme. Vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy ja podporujem posilnenie úlohy Európskeho parlamentu aj v tejto oblasti a to, čo zverejníme, na to sme potrebovali povolenie našich rokujúcich partnerov. Ide o rokovacie texty a my to urobíme. Určite chápete, že niektoré medzinárodné rokovanie sú citlivejšie a tam je potrebné v určitých oblastiach mať určité e, rezervy alebo vyhradené oblasti, čiže my chceme, aby tie kompetencie, ktoré, kompetencie, ktoré uznáva Lisabonská zmluva v oblasti medzinárodných rokovaní, aby tieto boli prístupné. Ďakujem. Timothy Kirchhoff v mene ECR. E Pán predseda, v marci Európska komisia oznámila, že budeme mať ďalšiu revíziu smernice o pracovnom čase po preto, potom, ako predošla neúspela. A parlament zdôraznil, že národné optauty sa musia zrušiť, pretože viedli k nečinnosti. Ako si všetci spomínate, Spojené kráľovstvo a ich odbory chceli e, zrušiť britský opt-out napriek e, postoju ich vlastnej vlády. Teraz máme ďalšiu revíziu vzhľadom na to, že mnohé krajiny chcú, aby ich pracovníci si mohli zvoliť pružnejší pracovný čas, pán predseda Barroso navrhne smernicu, ktorá rešpektuje národné opt-outy zo 48-hodinového pracovného týždňa. Ešte nemám návrh e, hotový. E, momentálne mm, nemáme ešte pevnú predstavu o zmenách. Sú tu konzultačné dokumenty, ktoré sú umyselne otvorené. E, Chcem tiež počuť názor sociálnych partnerov. Nové pravidla by mali chrániť zdravie našich pracovníkov, aby nepracovali príliš rýchlo, aby dostatočne odpočívali, mali by byť dostatočne pružné, aby umožnili zladenie pracovného a súkromného života a podporovať konkurencieschopnosť hlavne malých a stredných podnikov. Myslím si, že musíme nájsť riešenie parking Kirchhoff celkom určite, pretože inak tu budeme mať prípady aj teraz na súdnom dvore, ktoré nás nútia nájsť riešenia. Čiže my chceme širokú podporu nášho návrhu a dlhé diskusie už počas minulého pokusu o revíziu smernice tu boli. Chápem to tak, že predseda Barroso nechce e, anticipovať výsledok rokovaní, avšak mnoho ľudí v Európskej únii, aspoň teda 3 milióny ľudí v Spojenom kráľovstve, ktoré momentálne využívajú opt-out, ktorí budú hľadať o záväzky a chcú sa vyhnúť um, um, stagnácii, ekonomickej stagnácii. Čiže nemáme toto ubezpečenie, E, počas e, vypočutia príslušného komisára, ale dúfam, že pán komisár, e, pán predseda nám toto uistenie dá. Končím. Ste veľmi milí, pán Kirchhoff, ale okrem Británie sú tu tiež 26, je tu tiež 26 ďalších členských krajín v EÚ a chápete, že zatiaľ, čo my sme veľmi receptívni k vašim obavám, tiež si musíme vypočuť aj ostatné opravnené obavy, čiže otázka je veľmi ťažká, veľmi citlivá Musíme nájsť rovnováhu medzi pružnosťou pre malé a stredné podniky, ale aj chrániť zamestnancov. A to urobíme. Preto vyzývame sociálnych partnerov, aby prišli s konštruktívnymi návrhmi. Ďakujem pekne. Teraz mene Spojenej ľavice a Engela Gui. Ďakujem, pán predseda, pán Barozo. Hovorili ste o vašich pracovných plánoch, e, ktoré sa v parlamente diskutovali a povedali ste, že chcete prebrať aj kritické pripomienky. Mám jednu otázku. V poslednom čase sme hovorili veľa o kríze a o jej zvládaní. Mám však dojem, že v praxi e, sa banky pomerne málo zmenili. A mne e, sa, mňa zaujíma jedna otázka Myslíte si, že sme urobili dosť, alebo urobila dosť komisia, alebo čo je podľa vás ešte potrebné, aby sme príčiny finančnej krízy e, dlhodobo mm, mm, porazili, aby tá prax v bankách nešla takto ďalej? Ja, ďakujem um, Ďakujem. Práve dnes sme predstavili náš pracovný program aj pre finančný sektor. Veľa sme už urobili, ale ešte veľa aj musíme urobiť. Myslím si, že návrhy komisie sú správne a ja ľutujem, že v niektorých prípadoch sa znížila, znížil napríklad e, úroveň dohľadu a máme celú sériu návrhov, ktoré som predstavil eh, dnes a ktoré ešte predstavím aj v budúcnosti, ale myslím si, že ešte sú ďalšie veci, ktoré môžeme urobiť. Napríklad ja podporujem eh, bankové eh, poplatky. Myslím si, že by to mala byť otázka pre G20. Myslím, že by bolo spravodlivé, aby bankový priemysel, ktorý vytvoril mnoho problémov, aby aj prispel k riešeniu a k stabilizáciu našich ekonomík. My samozrejme nechceme podkopať e, tento dôležitý sektor finančný, e, finanč, finančný aj sektor bank, ale chceme obnoviť dôveryhodnosť tohto sektora. Pán Baros, máme ešte však e, jednu krátku doplňujúcu otázku. Šéf Deutsche Bank, pán Ackermann, hovorilo o tom, že e, chce dosiahnuť 25-percentný e, zisk. Nemyslíte si, že je to vysoké vzhľadom na opatrenia, ktoré komisia, Európska komisia a ďalšie e, vlády vynaložili? On nič nezmenil, vôbec nezmenil sa a chce zase 25-percentný zisk. To je pán Ackermann, predseda Deutsche Bank. To nie je bezvýznamná banka. I'm sorry, I... Prepačte, ale ja som nesledoval vyhlásenia predsedu Deutsche Bank a teda naozaj nemôžem to komentovať. Ďakujem bardzo. Ďakujem. Teraz Európa pre slobodu a demokraciu. William the Earl of Dartmouth. Kvôli finančnej pardon, keďže finančná kríza bola uh, úverovou krízou, aj bankovou krízou a Eh, vyplynula z veľkých bank, B, Fortis, Bank of Scotland a podobne. Akceptujete, že eh, isté v časti komisie, ktoré boli zamerané celkom iste na zlý cieľ. Áno, myslím si, že sú to veľmi dobré iniciatívy, pretože o, ide tu o znovu obnovenie dôvery v naše trhy a v bankovníctvo, tak si preto myslím, že je to v záujme bankového sektora, aby mali túto vierohodnosť. Samozrejme, tento problém vznikol z istého nezodpovedného správania sa veľkých kľúčových hráčov, nielen Británii, ale aj v iných častiach Európy. A celkovo teda pre- problém vznikol v USA. My si myslíme, že e, tá legislatíva, ktorú sme aj navrhli, je vyvážená a nesnaží sa stiažovať situáciu finančného sektora, snaží sa obnoviť dôveryhodnosť pretože finančný sektor potrebuje, túto, potrebuje byť dôveryhodný, aby mohol financovať ekonomiku. Ale pán predseda, ako táto smernica môže obnoviť dôveryhodnosť sektor, ak problémom sú veľké komerčné banky? Na toto som sa chcel spýtať. Prepačte, ale ja nesúhlasím s tým. Myslím si, že problém je iba vo veľkých bankách a tie problémy, ktoré vznikli v USA, teda nevznikli iba v o veľkých bankách, ale aj v nekomerčných e, bankách a v hedžových fondoch. Takže si myslím, že teda to ne, nebolo spôsobené len veľkými bankami. Myslím si, že niektoré veľké tradičné komerčné banky e, nemali v tomto žiadnu zodpovednosť za tento chaos, ktorý vznikol na finančnom trhu a myslíme si, že dobrá regulácia je riešením pre banky, ako aj pre ďalších, ďalšie subjekty pre spôsobiace na trhu. Ďakujem. Andrew Henry, William Bronx. Ďakujem, ďakujem pán predseda. Európska diplomatická služba bude pod pôsobením e, vysokej e, predstaviteľky a podľa článku 18 e, jej náplňou je vykonávať európsku zahraničnú politiku. Rada obsahuje zástupcov jednotlivých členských štátov, ale vplyvné hlasy v tomto Európskom parlamente chcú, aby komisia zohrávala čoraz väčšiu a dôležitejšiu úlohu v tejto službe a tvrdia, aby teda komisia, že by mala poskytovať aspoň 50 personálu v, tomto, v tejto službe a že táto služba by nemala podliehať uh, e, inter governmentalizmu a to je slovo, ktoré preberám uh, vyjadrenie Európskej rady. Myslím si, že to všetko naznačuje, že európska zahraničná politika bude vedená komisiou, a e, že e, to teda nebude vedené európskou, e, toto vysokou predstaviteľkou pre zahraničnú politiku. Ja s týmto nesúhlasím, ako viete. Vytvorenie inštitucionálnej pozície vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku je jedným z úspechov Lisabonskej zmluvy a nás, ide tu o medzivládne, medzi, medziinštitucionálne kompetencie. E, tieto, e, táto oblasť je vlastne medzi inštitucionálnou oblasťou a vysoká predstaviteľka, ktorá je aj podpredsedničkou komisiou, má ako keby dve hlavy a bude musieť čo najlepšie skom, skombinovať tieto svoje dve kompetencie a pozície. Bude sa musieť snažiť pracovať e, spoločne e, s radou, e, s členskými štátmi, ale samozrejme aj v rámci komisie, tak aby presadzovala koherentné a čo teda najlepšie zahraničné vzťahy Európskej únie po celom svete. Samozrejme, ja vidím tú internú e, konzistentnosť v tom, čo hovoríte, aj keď teda ja nesom za integráciu, ale e, myslím si, že ideme tu už nad rámec Lisabonskej zmluvy a zdá sa mi, že ako keby sme vylúčovali z tohto procesu úplne radu, ktorá aspoň obsahuje zástupcov členských štátov. Uh, Naozaj, ja by som nikdy nepovedala, aby sme šli proti zmluve, pretože my musíme rešpektovať zmluvu. Musíme všetky naše inštitúcie musia rešpektovať zmluvu, pretože e, tam sa dosiahla dobrá rovnováha. E, a táto rovnováha predstavuje pokrok oproti minulosti, e, keď sme mali iné inštitúcie, my musíme konať v záujme našich občanov a obhajovať naše hodnoty na celom svete. Musíme sa snažiť dosiahnuť to, čo hovorí e, zmluva a to môžeme teda urobiť len v súlade s touto zmluvou. Ďakujem pekne. Teraz sme ukončili sériu všeobecných otázok a budeme sa venovať konkrétnejším témam, téma zamestnanosti v Európskej únie. E, únii. Pán Sergio Silvestro bude hovoriť ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Som z Južného Talianska a v našej oblasti e, hospodárstvo e, spočíva na pleciach malých a stredných podnikov, ako napríklad textilných a obuvníckých firiem. A Teraz je tento priemysel vo vážnej kríze, pretože sú tu závažné dovozy z Ázie a miestne produkované e, výrobky stoja napríklad 13 e, eur a z Číny stoja 10 e, Čiže je tu kríza v zamestnanosti, a kríza v spotrebe. Pýtam sa teda, na čo čakáte? Prečo e, e, nenastolíte poplatky pre Čínu na jej tovar, pretože tam pracujú 10-ročné deti celý deň bez toho, že by boli nejak sociálne chránené alebo mali nejakú zdravotná starostlivosť. Makroekonomika je dobré, dobrá vec, ale aké je riešenie? Čo mám povedať ľuďom doma? Čo robí Európa? Ako rieši túto krízu, keď eh, toľko firiem eh, bankrotuje a um, pracovné miesta miznú, celá ekonomika, eh, celé južné Taliansko je vo vážnej kríze. Chcel by som počuť, pán predseda, čo chcete robiť. Chápem vaše obavy, je to veľmi legitímna obava a pre malé a stredné podniky môžem povedať, že tieto sú najdôležitejším motorom pre vytváranie pracovných miest v Európe. Ako reagovať na tento problém konkurencieschopnosti z iných častí sveta, ktoré majú nižšie normy v oblasti e, pracovných trhoch a životného prostredia riešenie určite nie je zatvorenie našich hraníc, pretože Európska únia je najväčším exportérom na svete. Riešenie teda je podporovať e, poctivú prácu a zvyšovanie sociálnych noriem všade vo svete. Toto je otázka, ktorú pretlačame aj v G20, aj v ILO, Medzinárodnej organizácie práce, čiže je to dialog s našimi partnermi. Ja si myslím, že toto nie je riešenie, inak by tu bol dumping, aby sme konali proti, protidumpingovo. E, čiže toto sú veľmi dôležití obchodní partnery Európy. Bolo by to proti nám. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz pán Papa Nikolau. Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή την διαχείριση του ελληνικού προβλήματος έγιναν και vzhľadom na um, zaobchádzanie s greckým problémom, na ktorý tu bol spomenutý, chcem upozorniť na to, že uh, my sa s tým veľmi intenzívne zaoberáme s tým, ako sa to má ďalej uh, riešiť a rozvíjať. Máme taký pocit, uh, a to mnohí z nás, že um, komisia je odsnutá um, na stranu. Rada ju odsunula pretože komisia sa snažila vyrovnávať situáciu pre členské štáty, ktoré sú malé a stredné v porovnaní s radou, ale teraz mám pocit, že jej úloha e, v otázkach greckej krízy a ďalších otázkach sa obmedzuje len na byrokraciu a ďalšie e, vyjadrenia oznámení. Takže chcem prejsť k problému. My tu predsa hovoríme o eurozóne a tiež e, z hľadiska veľmi ambicioznej stratégie do roku 2020, ktorú komisia predložila, my sa snažíme bojovať proti nezamestnanosti a chudobe. No, keď komisia nemá dostatočne silnú lohu, ako chce plniť tieto ambiciozne stratégie? Téma zamestnanosti, ako viete, závisí od celkovej hospodárskej situácie. To je úplne jasné. Nemôžeme nastoliť úroveň zamestnanosti tak, ako sme to mali pred krízou E, snažíme sa o vyšší rast v Európe a preto sústredujeme našu snahu na nové zdroje rastu a v podstate sa snažíme obnoviť rast, ktorý je kriticky dôležitý pre EÚ. Toto je naša priorita. Niektoré opatrenia boli prijaté špecificky pre zamestnanosť. Máme teraz v stratégii EU 2020 nové opatrenia pre nové kompetencie, pracovné miesta, ale zásadné je obnoviť podmienky rastu, vrátanie dôvery v našu ekonomiku. Pokiaľ ide o grecký kontext, tak veľa e, e, zmôže hlavne tá dôvera pre budúcnosť Grécka. Je to závislé od e, opravy určitej alebo korekcie určitej fiskálnej nerovnováhy. Ďakujem, pán Frederik Deden. No, kolik Vážený pán predseda, situácia v zamestnanosti v Európe je veľmi vážna. Moji kolegovia to podčiarkli V roku 2020 seven milióna zamestnancov stratilo pracovné miesta. Riziko chudoby vzrástlo 8 e, bez toho, že by sme hovorili o tých 17 obyvateľstva, ktorá žije pod prahom chudoby. Voči tejto situácii nemyslíte si, že by mali mať stratégiu založenú na dvoch e, úrovniach, posilnenie e, poctivej práce, stratégia 2020 by si zaslúžila mať skôr tento názov ako len zamestnanosť pre rast, okrem iného pre rozvoj udržateľnej a solidárnej spoločnosti. Ako chcete alebo chcete podporovať zelené a inteligentné pracovné miesta inak ako e, nárastom zamestnanosti, e, zdôraznenie zamestnanosti pre mladých, hovorili ste o tom, ale aj zamestnanosť ľudí nad 50 rokov. Tento rast si vyžaduje pomoc e, z Európskeho fondu pre globalizáciu a tiež rozvíjať. Pán predseda prerušil rečníka. Problémy, ktoré ste spomenuli, sú obsiahnuté v stratégie 2020. Hovoril som o tom, respektíve bolo to spomenuté v politických smerniciach, existencia skutočnej e, industriálnej politiky, nie tej starej, ale tej, ktorá sa zameriava na udržateľný priemysel, modernejšej politiky, orientovanejšej, viacej na udržateľnosť pre, zamest- pre mladých. Máme dve také vlajkové iniciatívy, ktoré sa týkajú mladých e, news, nové e, z kompetencie pre nové pracovné miesta. E, niekoľko cieľov tu máme, napríklad v oblasti vzdelávania, boj proti chudobe, boj pre sociálne začlenenie, čiže je tu táto dimenzia v stratégii 2020 práve preto, lebo si myslíme, že nezamestnanosť alebo boj proti nezamestnanosti je našou prvou prioritou. Verím, že rozvoj tejto stratégie nám umožní dosiahnuť výrazné výsledky v boji proti nezamestnanosti. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz eh, pán Kafalati. Grazie. Signor Presidente, come lei sa, la disoccupazione è aumentata nel corso di... Ďakujem. Ako viete, nezamestnanosť sa zvýšila za posledné roky vo všetkých európskych krajinách samozrejme iným spôsobom v rôznych krajinách a je pravdepodobné, že nezamestnanosť bude naďalej raz. Mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že pri budeme potrebo- pri najmenšom budeme potrebovať dva roky na to, aby tie nesmelé signály o tom, že dochádza k istej hospodárskej obnove sa posilnili a budeme potrebovať minimálne 10 rokov na to, aby už nezamestnanosť nerástla. Takže musíme počítať s rastom nezamestnanosti tí ľudia, ktorí zatiaľ ešte majú prácu, ju môžu skoro stratiť a mnohí mladí ľudia sa nedostanú na pracovný trh a ja sa chcem spýtať, či by nebolo treba v tejto situácii sa snažiť e, o ochranu a istú podporu, e, ktorá by bola jednotná pre všetkých e, v EÚ. Myslím si, že predovšetkým otázka mladých ľudí je naliehavá. Mali by sme mať isté zvláštne ustanovenie, ktoré by zaistilo školenie pre všetkých týchto mladých ľudia, ľudí, ktorí sa nedostanú na trh. Áno, myslím, že máte pravdu. Situácia sa naďalej zhoršuje, aj keď momentálne je to pomalšie než v minulosti a vidíme možno istú stabilizáciu v niektorých členských štátoch, ale 9 mesiacov trvalo, kým sa začala ekonomika trošku spametávať a ešte potrvá, kým sa ekonomická činnosť e, posilní a kým sa zvráti trend rastu nezamestnanosti. Zamestnanosť e, mladých ľudí je veľmi naliehavá otázka. Vieme, že je tu viac ako 20 mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní v Európe. A preto máme tri iniciatívy pre tento rok. Dve už som spomenul. A potom e, je tu ďalšia iniciatíva týkajúca sa zamestnanosti mladých, aby sme podporili odbornú prípravu mladých ľudí. E, financované by to bolo prostredníctvom Európskeho fondu a tiež chceme podporiť e, tzv. stáže a možnosti stáží aj v rôznych členských štátoch. Ďakujem a teraz pán Graham Watson. Pán predseda, Minulý týždeň Európska klimatická nadácia spustila svoju, o, svoj plán 2050 a do roku 2050 by sa mali zni- do, pardon, do roku 2015 by sa mali znižiť emisie o 20, e, emisie o 20 a videli by sme e, takto aj náraz zamestnanosti, ale môžeme to urobiť iba na európskej úrovni. Príjme komisia tento plán a bude sa snažiť o to, aby sa e, prijali nové politické opatrenia. A vy, pán predseda, využijete túto myšlienku aby ste skonsolidovali členské štáty a prinútili ich eh, k mm, prijatiu potrebných eh, krokov. Áno, ja som si toho vedomý a aj v rámci našej stratégie 2020 eh, navrhujeme niečo podobné a to je oddeliť rast od využívania zdrojov a spolupráce s partnermi tento cieľ bol zapracovaný aj do nášho pracovného programu pre rok 2010 a ďalej. A chceme podporovať uh, nízkouhlíkové ekonomiky uh, podporením alternatívnych zdrojov energie a takto podporovať dlhodobý, uh, poskytnúť dlhodobý rámec pre rozvoj a rast. Myslíme si, že alternatívne zdroje energie sú tiež e, e, spôsobom, aký môžeme napredovať a vytvárať tzv. ekologické pracovné miesta. Ďakujem, pán predseda. E, niekoľko oznámení rôznych IT nástrojov, ako napríklad Google, došlo k týmto oznámení nedávno, ale mnoho týchto iniciatív prichádza najmä z USA, čo robí komisia, aby podporila digitalizáciu nášho dedičstva na tomto kontinente. Projekt Európeana digitálnej knižnice sa snaží o presunutí nášho kultúrneho dedičstva na internet. Snažíme sa takto chrániť bohatstvo našej kultúry, ale bez e, ohrozenia práv e, autorov a vydavateľov. E, máme problém s tzv. orphan books a sú aj ďalšie otázky, ktoré mnohokrát stiažujú túto situáciu a žiadala som predsedničku Krosovu a som rád, že vám môžem povedať, že pani Elizabeth Niganem a pán Jacques Lecaire budú zodpovedať za túto oblasť a budú presadzovať túto myšlienku ochrany nášho dedičstva prostredníctvom digitalizácie v plnom, pri plnom rešpektovaní všetkých platných pravidiel. Teraz pán Richard Čarnecký. Pán predseda, chcel by som sa spýtať, aký bude podľa vás eh, dopad E, prerušenia leteckej dopravy e, na e, letecký sektor. V dnešnom vydaní Financial Times sa hovorí, že toto prerušenie viedlo k uviaznutiu viac ako 7 miliónov cestujúcich a e, stál letecké spoločnosti viac ako 200 e, e, miliónov eur denne. Ja sa teda chcem spýtať, aký bude ten dopad a aká bola aj príčina vášho mlčania za posledné dni. Ja mám Eh, ja veľmi rešpe, rešpektoval som teda prezidenta Kačinského a bohužiaľ teda nemohol som byť prítomný na jeho pohrebe, ale bol som prítomný na všetkých eh, slávnostiach, spomienkových slávnostiach, ktoré boli venované eh, tomuto tragickému incidentu a ja nechápem, ako je možné, že sa využila smrť e, toľkých ľudí na kritiku európskych inštitúcií. Ja som sa snažil až do poslednej chvíle ísť na pohreb e, prezidenta Kačinského a až v sobotu večer som dostal informácie, že let organizovaný belgickými úradmi e, bol zrušený a ja naozaj musím jasne povedať, že zo svojej strany som urobil všetko, čo bolo možné, aby som vzdal úctu nielen uh, nielen ľuďom, ktorí zahynuli pri tejto tragickej nehode, ale uh, Polsku ako krajine. Uh, čo sa týka otázky leteckej dopravy, sme si vedomi veľmi dôležitého alebo veľmi veľkého rozmeru tohto dopadu na letecký sektor a už aj preto sa snažíme e, preskúmať možnosti, ako môžeme pomôcť leteckej doprave. E, letecké spoločnosti utrpeli obrovské straty, pretože nemohli fungovať niekoľko dní. Je potrebné hľadať globálne riešenie, aby sme pomohli tomuto sektoru dostať sa z krízy a táto kríza je ešte väčšia než kríza po 11. septembri. A preto teda hľadáme, sa, hľadáme spôsob, ako to riešiť. E, o tom sme diskutovali aj dnes. Ďakujem teraz pán Kontis. Pán Barozo, roky 2000 až 2006 eh, podľa oficiálnych štatistík sa počas tohoto obdobia nezamestnanosť v Európskej únii pohybovala medzi 8 a 9 percentami vďaka Lisabonskej stratégie, kde sa hovorilo o úplnej zamestnanosti. Správa, ktorú máme k roku 2010, hovorí, že nezamestnanosť dosiahne 10 a bude stúpať. To bude v podstate taká sociálna sopka. A po tretie v krajinách, kde sú na to zvláštne programy, ako napríklad v Írsku, alebo Grécku, alebo v iných štátoch, ako je Rumunsko a Lotisko, kde sú tie zvláštne disciplinárne programy, sa nezamestnanosť obrovsky zvyšuje. A ja sa vás chcem opýtať, či komisia zvážila, aký dopad tieto politiky finančnej disciplíny, ktoré podporujete, ako ktorým tlačíte štáty, aby sa dostali z krízy, či ste zvážili, aký to bude mať dopad na zamestnanosť a hospodárstvo danej krajine. Keď sa do toho zapatie MMF, myslíte si, že e, to umožní týmto štátom výjsť z krízy? My nenútime nikoho príjmať žiadne opatrenia k tým posledným e, rozhodnutiam, ktoré prijali grécké orgány. Určite chápete, že táto situácia makroekonomickej nerovnováhy v gréckom hospodárstve je veľmi negatívna aj pre rast a zamestnanosť. Myslím, že je jasné, že bez toho, aby sme e, vrátili e, naspäť e, dôveru vo verejné financie v Grécku, tak nemôže byť rast a bez rastu nemôžeme vytvoriť zamestnanosť. Preto by sme mali klásť makroekonomickú stabilitu a Ehm, obozrednosť e, v opozícii proti rastu. Problém je, ako môžeme zvládnuť prechod a ako e, stále mať stimuly v ekonomike, aby sme to dosiahli a zároveň zachovali potrebnú rovnováhu makroekonomickú stabilitu. A myslím, že to je v záujme gréckej ekonomiky a pracovníkov, aby čo najskôr nastolili dôveryhodnosť ich verejných financií. Ďakujem, pán Paul Rubik. Äh, Ďakujem, pán Moja otázka sa týka výbuchu sopky, ktorá e, je e, v oblasti e, jemného um, prachu a v oblasti emisí CO2 bude mať účinky. A mohli by ste e, zhodnotiť, e, akú záťaž z jemného prachu e, môžeme zohľadniť v budúcnosti, aby sme neohrozili pracovné miesto, pretože teraz naša smernica ráta s veľkým obmedzením jemného prachu na pracoviskách. Uh, look. Nech sa páči. And, um, uh, problem. Tento problém so sopkou je určite mimo kontroly európskej inštitúcii alebo národných vlád. Ono sa stalo, teraz musíme reagovať na jeho dôsledky. A čo sa týka leteckého priemyslu, už sme povedali, že e, zvažujeme, čo môžeme urobiť na základe precedensu, ktorý už bol po septembri 2000. E, čo sa týka hodnotenia je dobre zhodnotiť e, škody, ktoré nastali a vyhnúť sa príliš najdramatizácii alebo panickým scenárom. Je dôležité teraz e, riešiť škody a zistiť, čo môžeme urobiť na úrovni EÚ. A pritom pamätajú na jednu dôležitú vec. E, my máme 1% z verejného rozpočtu. Tých ďalších 99% je v rukách členských štátov. Myslím preto, že je neférové, aby sme sa snažili riešiť všetky tie problémy, keď nemáme prostriedky na ich riešenie. Ďakujem, kolega Boris. Szanowny panie przewodniczący, v 2020... Vážený pán predseda, v stratégii 2020 hovoríte o zvyšovaní nezamestnanosti a tiež zameraní sa na e, školstvo, aby 40 občanov malo vyššie vzdelanie a chcem sa zapýtať, či sociálny fond a fondy pre výskum a vývoj budú zachované v budúcom rozpočte, pretože to je kľúč pre inovácie a vyššiu zamestnanosť. A nemyslíte si, že by sme tiež sa mali zameriavať na to, aby sme investovali do mikropodnikov? pretože to je veľmi dobrý zdroj e, samostatne zárobkovej činnosti, ktorá je teraz na nízkej úrovni. Áno, ako viete, v stratégii EU 2020 sme ako jeden z cieľov navrhli e, školstvo a tiež boj proti predčasnému odchodu z školského systému a väčšej účasti na e, vyššom vzdelávaní. Je e, dôležité, aby sme nezabudali na riešenie otázky vzdelávania pri riešení konkurenceschopnosti. A závisí to aj od mobilizácie zdrojov, niektorých na úrovni EU, niektorých na národnej úrovni. Musíme to prediskutovať aj vo finančných výhľadoch. Určite niektoré kroky treba prijať na úrovni EÚ ako doplnok k úsiliam, ktoré vynakladajú národné vlády. A v sociálnom fonde už máme isté kroky pre mladých ľudí z učňoviek a odborného výcviku a Nemôžeme predpokladať, že na to bude k dispozícii sociálny fond, no určite musíme tieto ambície zachovať na úrovni nástrojov EÚ. Ďakujem, pani Juta Steinruck. Pán predseda, e, včera nás media informovali, e, že fabrika Opel v Antwerpách sa zatvorí. To je jeden zo štyroch e, príkladov, kde strácame pracovné miesta v Európe. Ehm, budúci štvrtok e, budú mať európske priemyselné odbory e, celoeurópsky deň demonstrácií. Oni žiadajú e, zabezpečenie budúcnosti pre štandardy ehm, priemysle a e, tiež bezpečnosť na pracovných miestach. Kolegovia chcú zamestnanosť, ale tiež chcú, aby e, na úrovni európskej politike sa odhodlane e, konalo a chcú konkrétne odpovede a to dnes a nie o 5 rokov. Váš pracovný program v tomto smere nie je veľmi konkrétny a vy ste tiež sa odvolávali na smernice a um, dokument so stanoviskom v stratégii 2020, ale to podľa mňa nie je dostatočné, mali by ste nám dať príklady. Čo chcete robiť, aby sme naše strategicky dôležité mm, odvetvia priemyslu v Európe e, obnovili a akú úlohu tu hrá komisia, aby e, umožnila, e, že automobilový priemysel v budúcnosti bude životoschopný a zabezpečíte pracovné miesta. The employment guidelines of smernice a usmerenia o zamestnanosti samozrejme veľmi závisia od celkového ekonomického rastu. No, my chceme posilniť zamestnanosť e, v rámci našej stratégie 2020. Máme tu 4 e, smernice vrátane e, väčšej účasti na trhu a znižovanie nezamestnanosti, rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily a podpora celoživotného vzdelávania a zlepšovanie školských systém a zvýšenie účasti v vyššom vzdelávaní a boj proti sociálnej exkluzii. A chudobe. Toto sú všeobecné usmernenia, ktoré musia plniť európske inštitúcie so všetkými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, ako aj národné vlády. Je pravda, že nemáme čarovný prútik a nemáme e, všeliek e, pre nezamestnanosť v Európe. Musí to pochádzať aj z celkových pravidel opatrení e, pre rast, čo sa týka respektovania finančnej stability a dôvery v naše trhy a tiež e, využívania potenciálu vnútorného trhu. Toto je jediný spôsob, ako to dosiahnuť. Čo sa týka automobilového priemyslu, samozrejme vieme, že e, tu bola e, nadmerná kapacita nielen v Európe, ale na celom svete a toto sledujeme veľmi zblízka spolu s priemyslom aj odbormi z tohoto odvetvia. Madame Hanu. Ďakujem, pani Hanu Takula. Kiitoksia, puhemies. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, bol to pán Takula, nie pani Takula. Um, um, nie je to prvýkrát, čo sa mi to stalo. Som a pokúsim sa ním zostať až do konca. Európska komisia, pán predseda, e, chce riešiť problematiku nezamestnanosti, ktorá sa týka hlavne mladých a tiež tú skutočnosť, že dochádza k prepušťaniu masívneho charakteru. E, ide nielen o mladých, ale aj o ľudí po 50. -ke. Hovorí sa o predĺžení aktívneho života, o navýšení veku, odchodu do dôchodku a zároveň sem pozývame ľudí zo zahraničia, zamestnancov zo zahraničia. Nie je tu určité protirečenie v tomto konštatovaní? Ak chceme navýšiť zamestnanosť, tak nebolo by možné umožniť 50 aby pokračovali aktívnej práci, aby sa nevytváralo viac e, možností e, e, aj pre mladých, zvlášť máme na mysli aj migráciu. Aká je európska stratégia? Pretože ja som presvedčený, že my všetci sa zhodneme na tom, že mladí Hlavne tí, ktorí sú nadaní, by mali mať príležitosť nájsť si prácu, aby neboli vytlačení na okraj spoločnosti, pretože to bude stať veľmi veľa celú našu spoločnosť. jedna vec je istá, potrebujeme viac ľudí, pracovať viacej a dlhšie. A lepšie by som dodal. Čiže nie je tu protirečenie medzi dlhším pracovným životom a určitou imigráciou do Európy. Je to taká vynimočná situácia. V Nemecku máme takmer milión e, prázdnych alebo voľných pracovných miest, v Spojenom e, kráľovstve asi 500 tisíc voľných pracovných miest. Čiže je tu nesúlad medzi ponukou a dopytom po práci. Takže je tu ešte veľa práce v tomto sektore a ja som presvedčený, že reforma dôchodkového systému je tiež spôsobom, ako k tomuto prispieť. Počas tejto krízy členské krajiny sa neutiekali k tradičnej politike anticipovať e, to, že ľudia prídu do práce skôr. Bolo možné tiež eh, nechať ľudí pracovať dlhšie v na ich pracoviskách. Podľa mňa toto je dôležité, pretože aby Európa zostala konkurencieschopnou, potrebujeme navýšiť um, úroveň alebo počet zamestnaných v Európe. Ďakujem. A pana, pani Anna Škudlevská. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Barozo, v dnešnom prejave ste spomenuli, že prioritami komisie sú, je aj to, aby e, sa pomohlo absolventom škôl lepšie sa zaradiť na pracovný trh. My vieme, že nezamestnanosť v tejto vekovej skupine je veľmi vysoká, asi 40 v Španielsku, asi 20 v Polsku a naďalej to rastie. Zdá sa, že problém je medzi nesúladom uh, vzdelávania a potrebami uh, trhu Myslíte si, e, že je to aj kvôli uh, slabým výsledkom programu Leonardo da Vinci, ako by sme to mohli zlepšiť, ako by sme mohli zabrániť stúpajúcej nezamestnanosti u mladých. Čo nám môžete dnes ponúknuť? Čo môžete ponúknuť mladým ľuďom v Európe? Nezamestnanosť je veľmi veľkým problémom, pretože je, viac, je to viac ako 20 v Európe a preto sme e, oznámili tri iniciatívy e, pre mladých, e, ktoré majú zlepšiť odbornú prípravu, potom zamestnanosť mladých ľudí ako aj e, zlepšiť súlad medzi e, jednotlivými kompetenciami a zručnosťami a medzi e, nárokmi trhu. Do roku 2020 bude oveľa viac pracovných miest, ktoré si budú vyžadovať oveľa viac zručnosti, ak budeme sa musieť prispôsobiť e, tejto realite. Takže určite na európskej úrovni sú kroky, ktoré môžeme prijať e, v tejto oblasti nezamestnanosti mladých. A teraz pani Elizabeth Šretov. Pán predseda Barroso, musím vám protirečiť. Vy ste povedali, e, že opatrenia pre využitie zeleného potenciálu pracovných miest e, v Európskej únie sú zakotvené v stratégii 2020. To nie je pravda. Vy ste tento fakt jednoducho v e, tej stratégii zabudli. A pýtam sa prečo. Pretože e, je to jasné, že keď chceme dosiahnuť zamestnanosť, je šancou e, ekologizácia hospodárstva, aby sme tento nový potenciál využili. Prečo to chýba v stratégii Európa 2020 a čo chce komisia urobiť, e, aby potenciál pracovných miest naozaj e, využil udržateľné hospodárstvo v Európe? belgické predsedníctvo s tým počíta ako s dôležitým bodom vo svojom predsedníctve, pretože sa domnieva, že tu je veľká šanca. Čo si vy o tom myslíte ako komisia? Musím vám pripomenúť, že to bola komisia, ktorá spustila e, energetický a klimatický balík a ktorá podporila rast e, tzv. ekologických pracovných miest. To je aj priorita pre nás do budúcnosti a jeden z najdôležitejších cieľov stratégie 2020 Predovšetkým e, klíma a zamestnanosť sú v centre e, našej pozornosti, e, naša snaha o 20 znížiť emisie, 20 využívať alternatívne zdroje energie, podporiť ekologické pracovné miesta. Takže určite je to súčasťou našej ekonomickej stratégie do budúcnosti. Je a rast, nielen inteligentný rast, Eh, ale aj udržateľný rast je kľúčovým aspektom stratégie. Ďakujem a teraz pani Líza Jakonzáli. Ďakujem. Ho- hovorili sme mnohokrát tu o mladých ľuďoch. A ďalšou ohrozenou skupinou sú aj ženy. Ekonomiky sa čoraz viac zadlžujú, eh, obmedzujú sa rozpočty a eh, vzdelávanie a zdravotníctvo. Eh, tým chýbajú finančné prostriedky a v týchto oblastiach pracujú pre všetkým ženy. Ja sa chcem spýtať pána Bároza, čo chcete urobiť v tých členských štátoch, ktoré bez ohľadu na to, že program 2020 hovorí, že by sme sa mali zamerať na e, ľudské zdroje, vzdelávanie a zdravotníctvo, sa zredukujú prostriedky, pretože naozaj tu sa hovorí iba o zredukovaní finančných prostriedkov. Čo chcete urobiť v týchto členských štátoch? Čo sa týka žien do E, samozrejme zamestnanosť u žien. Nezamestnanosť u žien bola nižšia než u mužov, ale sú isté e, sektory, ktoré budú menej e, ovplyvnené fiskálnymi reformami. A my musíme požiadať členské štáty, aby E, preskúmali svoje politiky, aby ženy neboli postihnuté týmto prechodným obdobím, pretože hovorili sme o tomto aj na rade s členskými štátmi, hovorili sme o cieľoch, e, čo sa týka e, miery zamestnanosti, tak že budeme podporovať aj zamestnanosť žien aj mužov. V niektorých členských štátoch je veľký potenciál, kde zamestnanosť žien je ešte naozaj veľmi, oveľa nižšia než u mužov. Ďakujem veľmi pekne, pán Barozo, ďakujem, že ste boli e, tuto na našom stretnutí a odpovedali naše otázky. Ďakujem aj kolegom za ich aktivitu počas tejto poslednej hodiny budúce kolo otázok s pánom predsedom Barozom bude budúci mesiac. Ďakujem pekne.